potvrdzujeme. Mám nasledovné oznámenia. Frakcia e, GUE NGL ako aj nezaradení e, eh, e, eh, mi predložili žiadosti o vymenovanie do parlamentných delegácií. Tento zoznam sa pripojí k dnešnej zápisnici. Ak do obdobia prijatia tejto zápisnice nebudú námietky, tak ich berieme ako akceptované.